Označujem schôdzu, ktorá bola prerušená 18. septembra za opäť otvorenú. Dámy a páni, vzhľadom na aktuálnu situáciu v Severnom Írsku ma konferencia predsedov požiadala, aby som v mene Európskeho parlamentu vyzval všetkých, aby upustili od vzájomných nebezpečných provokácií, aby sa snažili zabrániť narušenia mierového procesu, pretože politické problémy majú len jedinú odpoveď a síce e, hľadanie pokojného riešenia dialogom. Preto chceme vyzvať všetky strany, aby sa snažili hľadať toto pokojné riešenie, aby sa opäť e, e, zúčastnili rokovaní, ktoré začali 16. novembra. Mierový proces v Severnom Írsku je úspešným európskym projektom my tento mierový proces e, budeme e, naďalej pozorne sledovať. Európsky parlament e, je tiež v dispozícii ako vyjednávač v tomto procese. Chceme, aby tento mierový proces naďalej niesol ďalšie črty úspechu a chceme podporovať Írsko v tom, aby vytváralo stabilné inštitúcie a ekonomiku a aby všetci ľudia v tejto časti nášho kontinentu aj v Írsku mali bezpečnú budúcnosť. Ďalej vás chcem informovať, že minulý štvrtok som dostal písomne od eh, poslanky Nevite Grigule, ktorá s okamžitou platnosťou opúšťa skupinu EFDD. Ten istý deň som dostal oznam, informoval konferenciu predsedov, že týmto krokom skupina EFDD